snažiť sa nájsť e, riešenie pre situáciu, ako by mohli byť ochránení aktivisti za ľudské práva a komunitu LGBT v tejto krajine. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár Kalas. Na záver rozpravy máme 6 návrhov na uznesenie. Hlasovať budeme hneď teraz. Teraz sa dostávame k hlasovaniu o siedmich pozmeňujúcich návrhoch, ktoré súvisia so zrážkami pohraničných oblastí medzi Thajskom a Kambodžou. Nemáme žiadne návrhy, pokiaľ ide o spoločný návrh uznesenia a môžeme hlasovať e, spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. A týmto je toto uznesenie jednohlasne prijaté. Teraz sa dostávame k uzneseniu eh, o Jemene, kde je trest smrti pre si páchateľov, máme prípad Muhammada Tahira Sabita Samuna. Eh, máme spoločné uznesenie, máme viacero pozmeňujúcich návrhov. Najprv pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Týmto je tento návrh prijatý. Teraz sa dostávame k návrhu číslo 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Takisto prijaté. Prejdeme k oddelenému hlasovaniu o odseku číslo 1. Kto hlasuje za pôvodný návrh? Proti? Zdržali sa? Jedno zdržanie, ale je to prijaté. Teraz budeme hlasovať o texte. Prepáčte, pán predseda. Teraz tu máme ešte návrh zo strany zelených, to je za proti, kto sa zdržal. Aj toto je prijaté. Teraz prejdeme k celkové hlasovaniu o celom texte, tak ako bol pozmenený. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Týmto je tento text v celistvosti prijatý. A teraz prejdeme k poslednému uzneseniu ktoré sa týka Ugandy, zavraždenie Davida Kata. Tu takisto máme spoločné uznesenie. Budeme hlasovať ale najprv o odsek číslo 6. E, oddelené hlasovanie pôvodného textu. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Táto časť je prijatá. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Druhá časť je tiež prijatá, čiže prejdeme k oddelenému hlasovaniu odsek 8, pôvodný text, kto je za, kto je proti, zžali sa, týmto to takisto prijaté a prejdeme k hlasovaniu ohľadne odseka číslo 12, pôvodný text, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to prijaté. A druhá časť, kto je za, kto je proti, to si musíme overiť. Hlasujeme elektronicky, zahajujem hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Čiže návrh je zamietnutý. Prejdeme k celkovému hlasovaniu o takto pozmenenom texte. Menovite, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Uznesenie je bez protihlasov prijaté. Teraz máme ešte oznámenia, z rady mám stanovisko v prvom čítaní, aj dôvody, z akých e, to rada prijala. Bude to zapísané aj do zápisnice tohto zasadnutia. Máme tu lehotu 3 mesiace, ktoré má parlament dispozícii na to, aby sa vyjadril. Platí to od zajtra do, od 18. februára roku 2011. Zápisnica tohto